La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri e i testi approvati sono stati... zapisnica bola rozdaná. Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky. Nech sa páči, máte slovo. Merci, merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem vyjadriť k bodu 6 tejto zápisnice podmienky za ktorých sme mali ratifikovať správy, ktoré sa týkajú pridruženia, dohody o pridružení s Ukrajinou. Myslím, že tak, ako to čiastočne je uvedené v zápisnici, došlo k niečomu neslychanému a síce bolo to priame vystúpenie zahraničného politika z zahraničného parlamentu. Bol teda vyvinutý veľký tlak na náš Európsky parlament a myslím si, že to trošku pokrivilo súhlas tohto Európskeho parlamentu s touto správou a preto by som bol rád, keby sme hlasovali o tejto zápisnici, aby sme zistili, či niektorí kolegovia predsa len sú tohto e, názoru. Možno, že taktiež zamietnú túto zápisnicu, keďže došlo k týmto okolnostiam, ktoré som práve opísal. Onorevole, teniamo, un va tener conto de, de vos takže zohľadníme vaše vystúpenie, vážený kolega. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, máte slovo. Monsieur Président. Vážený pán predseda, ja doplním kolegu Golniša. E, naozaj e, tu bolo zasahovanie do rozhodovania parlamentu zvonka, takže naozaj išlo o to ovplyvniť hlasovanie europoslancov v rámci tejto hospodárskej dohody s Ukrajinou. My spochybňujeme pravosť hlasovania a žiadame, aby sa dnes hlasovalo o zápisnici, tak aby sme zistili, či naozaj súhlasíme s týmto e, tlakom vyvinutým zvonka. E, predseda, nebolo zasahovanie zvonku? Ja som si vás vypočul Takže vás poprosím, aby ste si rovnako vypočuli aj vy mňa. Nikto poslancov nenútil voliť, hlasovať tak či onak, takže z výsledkov vyplýva, že väčšina bola za a boli aj e, poslanci proti, menšina. Nedošlo k žiadnemu ovplyvňovaniu. Myslím, že európsky poslanci sú slobodní, majú schopnosť e, sami rozhodovať a iný parlament nemôže ovplyvnúť, ovplyvniť e, slobodné rozhodnutie všetkých poslancov tohto Európskeho parlamentu. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Predtým, ako sme sa rozhodli na plene, vďaka hlasovaniu sa O tejto správe o dohode o pridružení rozhodlo na zasadnutí výboru AFED a potom sme sa rozhodli podporiť túto dohodu. Bola za veľká väčšina a nemali sme nemali žiaden telemost s nejakým iným eh, parlamentom. Náš výbor rozhodol zvrchovane. Pán predseda, ešte doplním kolegyňu. My mm, sme práve nespokojní s tým, že išlo o hotovú vec. Vlastne išlo o vstup ukrajinského parlamentu počas zasadnutia Európskeho parlamentu. Ja myslím, že to malo byť predtým eh, predložené na schválenie. Eh, Pán poslanec, myslím, že sa nestalo nič, čo by nebolo v súlade s rokovacím poriadkom tohto parlamentu. Myslím, že išlo o rozhodnutie, ktoré posilní vzťahy medzi týmito dvoma parlamentami a hlasovanie v ukrajinskom parlamente nič eh, európskym poslancom nenanútilo sloboda bola zachovaná. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som členom výboru AFET. Bola to narýchlo e, zvolaná schôdza a výbor INTA ani nemal príležitosť uviesť všetky ekonomické argumenty ohľadne obchodných dopadov tejto dohody. Takže možno, že nebolo všetko e, rešpektované, minimálne v kontexte nášho výboru, ak sme naozaj demokratická inštitúcia, tak by sme sa asi mali z tohto e, poučiť. Thank you uh, very much. Ďakujem pekne. Podľa mňa to bolo včera naozaj slobodné hlasovanie. Nič sa na našom rozhodnutiu dnes už nedá zmeniť. Ja však beriem na vedomie, že máte rozdielny názor. Ja nemôžem zmeniť rozhodnutie Európskeho parlamentu. Môžeme hlasovať o zápisnici. Čo navrhujete, pán poslanec? On peut voter, oui. Hlasovať môžeme. Monsieur le Président, à votre... Pán predseda, ako rozhodnete zdvihnutím ruky alebo menovite? Rozumiem, hovorí predseda, ale vraj chcete niečo zmeniť v zápisnici na znení. Ja by som chcela, aby sme hlasovali o zápisnici, aby sme zistili, či ju schvalujeme alebo nie, keďže Ide o veľmi znepokojujúci precedens a mohli by sme potom komunikovať e, s partnerskými parlamentami pri všetkých e, dohodách o pridružení a to predstavuje nepripustný tlak na náš parlament. Takže kto je proti návrhu pána Golniša? Nech sa páči, máte slovo. Dobre, takže hlasujme, kto je za schválenie zápisnice. Eh, please, you have the floor. Dobre, máte slovo, pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Je to veľmi dôležitý moment. Normálne pri schvalovaní medzinárodných multilaterálnych dohôd je zápisnica skutočne dôležitým dôkazom. A je tu skoro prázdna hlavná zasadacia miestnosť, takže mm, možno by možno e, to bola príležitosť e, zamietnúť túto dohodu e, aj v budúcnosti takýto postup môže na, narušiť náš legislatívny postup. Sr. prezident, senhores deputados. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, Ide tu o prejav vôle tohto parlamentu. Ja som bol proti podpísaniu tejto obchodnej dohody s Ukrajinou, ale nikto ma nedonútil a myslím, že nik e, z nás sa necítil byť pod tlakom. Myslím, že sa nedá nič zmeniť na tomto formálnom včerajšom hlasovaní. E, zamietnúť sa dá, iba ak by neboli splnené nejaké zásadné podmienky, takže tu sa miešajú dve veci, ktoré nemajú nič spoločné. Schvalovanie. E, jednoducho sa to tu mieša. E, my to teraz nebudeme spochybňovať výsledok hlasovania. Ide iba o znenie zápisnice, nejde o, o, o vecnú podstatu. Mm, nejaké aspekty sa tam môžu doplniť, ale výsledok hlasovania sa nedá zmeniť. Ten ostáva v platnosti, hovoríme iba o doplnení zápisnice Včera to bolo naozaj legitímne hlasovanie, plne legitímne. Aj spojenie s kievským parlamentom bolo legitímne, nejako to neovplyvnilo hlasovanie Európskeho parlamentu. Nemyslím si, že nejaký poslanec, poslankyňa sa cítili byť ovplyvnení, majú svoje vlastné vedomie a svedomie. Takže necháme tento bod bokom a teraz e, prejdeme k bodu, kde e, je prítomnosť aj rady a komisie, ich vyhlásenie ohľadne reakcie EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia Ebola. Ja už som povedal, že tento bod e, odkladáme na neskôr. Budeme, budeme naozaj napredovať. Myslím, že stačilo Výsledok včerajšieho hlasovania bol jasný. Musíme ísť vpred. Takže vyhlásenie Rady a komisie, reakcie EÚ na prepuknutie vírusového ochorenia Ebola. Za radu pán Delvedova. Presidente, presidente onorevoli deputati signora commissario vážený pán predseda vážené poslankyne vážení poslanci